Uh, Kolegovia, postavte sa, prosím, e, zaznie európska hymna. Take a seat, please. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani... Vážený pán prezident, vážená prvá dáma, vážené excelencie, vážení kolegovia, vážení poslanci. vážený pán komisár, vážený pán minister, je pre mňa veľkou cťou privítať eh, tu jeho excelenciu pána Amadua Turmaniho Túreho, prezidenta Malijskej republiky, jeho manželku. Nie poprvýkrát, eh, čo medzi nás prišiel do Európskeho parlamentu, pán prezident. Nie pierwszy raz jest pán prezident z nie je to poprvýkrát, čo máme možnosť ho tu privítať v Európskom parlamente, ale je poprvýkrát, že si vypočujeme jeho prejav. Navštívil nás v apríli roku 2009, to znamená pred rokom a pol. Dnes jeho prejav je veľmi významný, pretože sa ocitáme v predvečer samitu OSN, ktorý prebehne o dva týždne v New Yorku a budeme sa venovať mileniovým rozvojovým cieľom. Ešte stále si pamätáme udalosti za posledných rokov a mesiacov, ktoré sú spojené s teroristickými činmi a vieme veľmi dobre, že Malíska republika zohráva veľmi dôležitú úlohu v boji proti terorizmu. Tiež si spomíname, že Malíska republika je jednou z krajín, kde proces demokratizácie bol úspešný. Je to príklad eh, veľkého úspechu na tejto ceste k demokracii. Chcem opätovne zdôraziť, že je to práve vďaka ehm, vodcovským schopnostiam pána prezidenta, že udalosti, ktoré prebehli začiatkom 90. rokov, eh, sa stali realitou po 23 rokoch vlády vojenskej chunty došlo k demokratickej zmene. Vieme, že ešte stále e, je pred nami veľký kus práce, ešte stále musia prebehnúť mnohé zmeny, ale uvedomujeme si, že reformný proces je procesom, ktorý neustále pokračuje. E, prebieha to v Európskej únii a je podobná potreba aj v Malijskej republike. Sme teda presvedčení, že vaše slova, pán prezident, budú dôležité nielen len z pohľadu toho, čo prebieha v Afrike a ako vaša krajina môže zastupovať a viesť celý kontinent na ceste k slobodnému trhu a demokracii, ale je to dôležité aj pre nás v Európe, pretože my chceme byť v popredí v úsilí pomáhať týmto krajinám na ich ceste a chceme byť eh, tiež v popredí pomoci tým krajinám, ktorý, ktoré sú za demokraciu, za dodržiavanie ľudských práv a za dodržiavanie základných hodnôt, v ktoré tak hlboko veríme. Som presvedčený, že tieto naše ciele a tieto ciele našich eh, občanov sú podobné cieľom občanov Malijskej republiky a preto sa tešíme na váš prejav a Teraz by som vám eh, dal rád slovo. Nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej komisie, vážený vysoký predstaviteľ, vysoká predstaviteľka pre spoločnú zahraničnú politiku, vážení eh, členovia Európskeho parlamentu, vážení poslanci eh, parlamentu, mali. Poprvé, pán predseda Európskeho parlamentu, chcel eh, by som vám pogratulovať eh, k zvoleniu do funkcie predsedu Európskeho parlamentu, ale hlavne by som chcel veľmi poďakovať predsedom politických skupín v parlamente za to, že mi dali túto možnosť toto privilegium dnes e, medzi vás prísť a podeliť sa s vami jednak e, o, moje predstavy, nápady, pokiaľ ide o viaceré výzvy, ktoré moja krajina aj celá Afrika e, má momentálne pred sebou. A takisto chcem zdôrazniť aj tie snahy, ktoré sa každodenne vykonávajú, pokiaľ ide o hľadanie dlhodobých riešení týchto problémov. Vážené poslanky, vážení poslanci, Mali má rozlohu 1240 km 2 Sme e, vlastne v srdci e, Afriky. Má, e, máme 7000 km dlhú hranicu a susedíme so 7 krajinami. E, je to e, krajina Mali, ktorá má veľmi rozmanité, rozmanité kultúrne dedičstvo a e, naša história obsahuje viacero e, skvelých e, významných momentov, napríklad Charta Kurgan Kugu, e, ktorá bola prijatá ešte v čase, keď bola vytvorená Malíská ríša v minulosti. A bola to charta, teda zdávna, ktorá v skutočnosti mala povahu modernej e, ústavy. Boli tam uvedené jednotlivé právomoci, e, jednotlivých predstaviteľov, hovorilo sa tam o slobodách, o právach a povinnostiach e, občanov, hovorilo sa tam o aktivitách e, verejných aj súkromných e, aktérov a dokonca v tejto charte bolo napísané, že jednotlivci, ľudia sú svetí a mm, Mm, ich e, dôstojnosť nemožno im odobrať. E, toto e, sú teda veci, táto charta, ktorá je stará niekoľko storočí, ale sú to v nej uvedené hodnoty, ktoré platia dodnes a ktoré platia nakoniec aj tu v Európskom parlamente. V Timbuktu, a to bolo pre nás veľmi dôležité, mesto pre nás E, kedysi dávno a už e, pred niekoľkými stáročiami v Timbuktu e, študovalo, študovali stovky študentov, chodili tam do mešity, počúvali tam prednášky a Mamur Kadif, ktorý je veľmi dôležitý malický autor, povedal, že práve Timbuktu bolo uznávané ako silné mesto so silnými inštitúciami, so silnými politickými slobodami a so silnou ochranou ľudí a takisto aj tovaru. A takisto aj e, s istou mierom, s mierou e, solidarity možno e, so študentmi, so studincami, aj so zahraničnými študentmi konkrétne. V roku 2006 bolo Timbuktu vyhlásené za hlavné mesto moslimskej, moslimskej kultúry a Mali je takisto krajina, ktorá je známa s tým, e, že má okrem zaujímavej geografickej polohy aj e, veľké kultúrne bohatstvo a teda je to aj dôležitá turistická destinácia. Dejiny e, Mali sú plné alebo sú bohaté na silné vzťahy s Európou ešte v 14. storočí sme mali vytvorené diplomatické vzťahy napríklad s Portugalskom. Vážený pán predseda parlamentu, vážené poslanky, vážení poslanci, dnes e, vy ste e, zvolení predstavitelia e, občanov Európy a ja by som dnes pre vami chcel vyjadriť veľkú, veľký rešpekt, veľkú úctu a poďakovať vám za mieru, za vysokú mieru spolupráce medzi EÚ a medzi Mali. Európska únia je našim hlavným partnerom, pokiaľ ide o rozvoj v Mali a my sme vlastne druhým najväčším príjemcom e, finančných prostriedkov z Európskeho rozvojového fondu e, v Afrike a mimoriadne ma teší dobrá implementácia, dobré fungovanie našej vzájomnej spolupráce. Je to spolupráca, ktorá funguje na administratívnej úrovni veľmi dobre. 9. E, e, rozvojový fond e, bol v Mali absorbovaný až do miery 100% aj v posledných dvoch rokoch ten desiatý rozvojový fond zatiaľ tiež funguje v Mali veľmi dobre. Výsledky našej spolupráce majú pozitívny dopad na kvalitu života občanov Mali a takisto predstavujú istý, istú podporu, istý základ našej e, demokracie v krajine. V Mali je demokracia od e, roku 1991 e, po Eh, štátnom prevrate a odvtedy sme v, našich, v našej histórii zažili viacero milníkov, dôležitých momentov eh, v tomto procese demokratickej, demokratického prechodu, prechodu k demokracii eh, ktorý, si za, ktorý sa vlastne oštartoval v roku 91-92. My si veľmi dobre uvedomujeme, aké povinnosti nám z tohto procesu demokratizácie vyplývajú. vyplývajú pardon v roku 92 boli zorganizované e, prvé slobodné voľby v Mali a ja som e, o 10 rokov na to v roku 2002 bol zvolený do funkcie prezidenta Mali. Čo vlastne predstavilo prvú demokratickú tranzíciu a odozanie moci v dejinách našej krajiny. A ja som potom e, kolegom e, v Mali odporúčil, aby sme prešli na takú formu demokracie, ktorá e, by bola založená spoločnom vládnutí, pričom by sa rešpektovali aj rozdiely, ktoré v rámci našej krajiny máme. A je to veľmi dôležitá otázka. Od toho obdobia sme nemali v Mali ani raz nejakú povolebnú krízu, neschopnosť vytvoriť vládu, a je to práve preto, že sa snažíme spolu e, pracovať, že sa snažíme e, angažovať aj občianskú spoločnosť e, do výkonu politiky v Mali. Ja si myslím, že moc, vykonávanie moci by malo byť o, o, o zdieľaní, o spolupracovaní, nie o nejakom rozdeľovaní. Je veľmi dôležité povedať, že politický konsenzus, ktorý sme prijali, ktorý teda ja som svojho času navrhol, sa netýka iba e, vytvorenia nejakej jednohlasnosti, alebo teda nejde o vytvorenie jednohlasnosti, ide skôr o vytvorenie kompromisu, konsenzu. Politický kompromis mali, to znamená pokrok smerom k vytváraniu nového politického systému aj pre budúcnosť celej Afriky. Inými slovami povedané, chceme mať e, širokospektrálne e, vládne koalície, a v našej krajine vláda vlastne spojila všetky politické strany e, a, a spojila ich e, okolo um, postavy prezidenta, ktorý, ktorý vlastne spája tieto jednotlivé e, frakcie. Snažíme sa všetkých kľúčových aktérov um, v politike um, spojiť a takisto dochádza aj k vlastne lepšej spolupráci medzi samotnými poslancami v krajine Vážený pán e, predseda, vážení poslanci, v tomto duchu konsenzu e, sme e, sa, sme započali aj istú, isté obdobie mm, zamýšľania sa nad konsolidáciou demokracie v Mali po tých 20 takmer rokoch. E, máme na túto tému e, odborníkov v krajine, ľudí, ktorí pracujú v občianskej spoločnosti, zastupcov rôznych náboženstiev, odborárov a tak ďalej. So všetkými týmito aktérmi sme, sme vlastne e, vykonali stretnutia na túto tému a výsledky týchto stretnutí sú následovné. Chceme napraviť, e, odstrániť nedostatky, ktoré sme identifikovali v inštitucionálnych postupoch v našej krajine. Snažíme sa takisto vylepšiť, posilniť účasť e, občanov na e, parlamentných voľbách a takisto sa snažíme znížiť aj náklady súvisiace s organizovaním volieb. Chceme posilniť ehm, právomoci politických skupín a vytvoriť aj akúsi pozíciu lídra opozície to všetko sú otázky, ktoré e, budú e, predmetom referenda e, v krajine po tom, čo ich príjme parlament. Takže som veľmi rád, že môžem dnes tu privítať aj poslancov z Mali, z našho parlamentu. Mám s nimi skvelé vzťahy, či už patria eh, ku koaličným stranám, eh, ktoré sú vo vláde, alebo k opozičným stranám a chcem sa im všetkým poďakovať za to, že súhlasili eh, s tým, že prídu do Štrasburgu, že si mm, vypočujú môj príhovor. Pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, Politický a inštitucionálny vývoj našej krajiny bude dôležitý. Ide tu predovšetkým o dôležitý moment decentralizácie. Máme, mali sme tu veľké ríše od 10. storočia a tieto všetky ríše, ktoré sme tu mali, boli to ríše decentralizované. Čiže decentralizácia nie je novým konceptom. A decentralizácia ako taká v našej krajine funguje na následovných základoch. Je tu politická vôľa, politické presvedčenie, a ktoré hovorí, že decentralizácia môže fungovať iba vtedy, ak tu bude aj tzv. dekoncentrácia. To znamená, že nebude všetko koncentrované iba na jednom mieste. Táto decentralizácia môže fungovať iba vtedy, ak sa uskutočnia koherentné reformy, predovšetkým pokiaľ ide o hospodársky sektor a aby tento celý región mohol fungovať aj na lokálnej, miestnej úrovni. Táto decentralizácia môže fungovať iba vtedy, keď nám Európska únia pomôže, tak technicky ako aj finančne. Preto sme vám veľmi našich e, reforiem. Je to dôležitý aspekt našich, našej reštrukturalizácie. A tieto reformy sa vlastne dejú na základe podpory Európskej únie. Chceme lepšie organizovať štát, chceme lepšie organizovať administratívu v našej krajine, aby sme posilnili postavenie občana. Máme 700 okresov a ešte oveľa viac e, región, ešte oveľa viac men, menších celkov a tieto všetky spravujeme na základe e, určitej štruktúry. Máme tu aj veľkú radu teritoriálnych regiónov, ktoré zastupujú vlastne celú krajinu v hlavnom meste. Momentálne pracujeme na tom, aby sme vytvorili Senát. Týmto spôsobom vlastne chceme dosiahnuť a prehlbiť decentralizáciu. Musíme však podporovať aj miestny rozvoj, na to potrebujeme finančné prostriedky. Národné, máme národnú agentúru, investíc, investičnú agentúru, ktorá zlepšuje infraštruktúru v regiónoch a podporuje aj sociálne služby pre našich občanov, ktorí takéto služby podporujú. Pán predseda, ctení e, poslanci, želám si, aby sme sa tu venovali aj otázke e, pristahovalectva. Teda otázka pristahovalectva sa týka nás všetkých, pretože pre nás všetkých je táto téma veľmi dôležitá. S tým súvisia viaceré aspekty, ale stále ide o ten istý problém demografický problém, hospodárstvo, sociálne rozvrstvenie ľudstva, identita a bezpečnosť. To sú všetko aspekty, ktoré sú týmto slovom e, zastrešené. Či zastrešené slovom imigráciou musíme nájsť určité riešenie, aby sme z tohto problému urobili určitý príspevok pre rozvoj ďalších kontinentov. To je veľká výzva, pred ktorou stojíme a ktorej čelíme. Brain drain, to znamená, e, že mladí ľudia vyštudovaní opúšťajú krajinu. To je takisto výzva, ktorou, pre ktorou stoja krajiny v Afrike, pretože máme ľudí, ktorí sú vzdelaní, ale tí odchádzajú, takže ich nemáme dosť. IMO, Medzinárodná organizácia imigrácie, zistila, že veľké percento krajín v Afrike čiže konkrétne 35 študentov alebo tých, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie, už momentálne bývajú v zahraničí, čiže opustili naše krajiny. Ale nesmieme zabudnúť na migráciu. V rámci Afriky sa sťahuje mi, z miliardy Afričanov približne 2 milióny ľudí, ktorí sú momentálne v Afrike. A tragédia týchto mladých ľudí, a mladých mužov a žien vlastne spočíva v tom, že musia prejsť naprieč púšťou a potom aj morom, aby sa vlastne dostali do európskeho raja. Musia čeliť obrovským nebezpečenstvám. Koľko ľudí e, už takto zomrelo, ktorí vyhľadovali, ktorí zomreli od hladu alebo od smedu, alebo momentálne skončili na dne oceánov chcem vám uviesť iba príklad z mojej krajiny. A ten príklad sa týka mojej krajiny, čiže Malijskej republiky. Je to veľká krajina, ktorá trpí na imigráciu a emigráciu. 4 milióny našich občanov bývajú v celom svete a 3 milióny z toho e, žijú na africkom kontinente a zhruba 200 tisíc z toho žije aj v Európe a zvyšnom svete. Hospodárskeho, ak sa na to pozrieme z hospodárskeho hľadiska, tak to e, tak to predstavuje veľký počet peňazí, takmer pol milióna e, dolárov a to je obrovský počet z nášho rozpočtu, 11 Eh, bola v roku 2005 urobená štúdia, ktorá sa týmto zaoberala a táto zistila, že tieto finančné prostriedky, ktoré týmto strácame, sa vlastne zodpovedajú 85% tam finančnej pomoci, ktorú naša krajina dostáva. Pán, prez, pán predseda, ctení poslanci, som na no veľmi uh, dôležitom mieste, aby som zvýznamnil ešte raz dobré kontakty medzi našou krajinou a Európskou úniou. Partnerstvo medzi Európskou úniou a našou krajinou je pre nás veľmi dôležité. Týmto spôsobom môžeme vzdelávať mladých ľudí, môžeme ich vzdelávať pre viaceré povolania, môžeme ich podporovať, aby sa stali miestnymi podnikateľmi. A je viacero programov, ktoré sa zaberajú opätovnou integráciou, aby sa vrátili emigranti a prišli v našej krajine pracovať a zveľaďovať ju. Máme pilotné programy. V Bamaku napríklad máme informačné centrum pre e, migráciu, ktoré sme vytvorili. Snažíme sa fenomén migrácie lepšie pochopiť a snažíme sa možných migrantov lepšie mať pod kontrolou, respektíve im lepšie pomôcť. A preto musíme pozerať aj na aspekty, ktoré s týmto problémom súvisia, ktoré nie sú konkrétne, ale ktoré s tým súvisia. Musíme jednoducho bojovať aj proti ilegálnej imigrácii. Dôležité je, aby sa stále zdôrazňoval ľudský kapitál viac ako technický kapitál. Ale aj technický kapitál je dôležitý, pretože prichádza do našej krajiny. Pán predseda, ctený poslanci. Otázka bezpečnosti je takisto veľmi dôležitá, keď hovoríme o probléme migrácie. Je dôležité v rámci našich rozhovorov z, Európskej, z Európskou úniou hovoriť aj o migrácii a bezpečnosti. Preto je dôležité, že nesmieme si myslieť, že zóna, sahelská zóna je nejakým nebezpečenstvom pre Európsku úniu. E, týka sa to nielen našej krajiny, ale aj našich susedských krajín. E, tento priestor, tento geografický priestor, do ktorého spadá aj naša Malíska republika, má veľmi málo ľudí, ktorí tam bývajú. Tento priestor sa ťažko zaľudní. Sú tu aj hory, ktoré sa ťahnú touto oblasťou. Sú tu pieskové púšte, ktoré majú viacero miliónov štvorcových kilometrov. Je to dosť nehostinné e, prostredie k dosť komplikovanou klímou a podnebím. Ak sa zmení teplota, tak to bude úplne tragické, pretože v lete máme 50 stupňov, v zime zasa pod nulou, snažíme sa chovať dobytok, ale obdobie sucha prispelo k tomu, že sme prišli až o vyše 50 všetkých zvierat Ľudia tu žijú vo veľkej chudobe a títo ľudia častokrát nemajú žiadnu alternatívu, ako utiekať sa do nejakých kriminálnych organizácií. A to je predovšetkým pre mladých ľudí častokrát jediná alternatíva. Mali sa nachádza na západe tejto oblasti. Máme 70 naš našej rozlohy, ktorá spadá do tohto regiónu. Je to krajina, ktorá je v takom prechodnom pásme. Na jednej strane sme e, rukojemníkmi, ale aj obeťami tých konfliktov, ktoré sa v tejto oblasti dejú a ktoré sú závažnejšie ešte pre iné regióny. Napríklad pašovanie cigariet je tu veľký problém. Máme tu ilegálnych pašovateľov ľudí a tým, tých, čo obchodujú s ľuďmi. Máme tu e, paš, tých, čo pašujú drogy z Maroka, z Alžírska. E, ľudia sa tu zabíjajú a však to, čo je najdôležitejšie, je, že títo zločinci sú veľmi mobilní. Mobilní pozdĺž našich e, externých hraníc. To nie sú medzinárodné hrozby, ale sú to hrozby, ktoré sa týkajú našej krajiny. Ale do istej miery sa to týka aj ostatných krajín. Naša krajina je krajinou, kde žijú aj moslimovia. Islám máme v našej krajine už od 9. storočia. Malísky islám sa vždy vyznačoval toleranciou a rešpektom voči ľuďom, voči človeku. A preto islamistickú ideológiu nedokážeme e, pochopiť v takom zmysle, ak ju niekto radikalizuje. Islamistická ideológia, ktorá sa v tomto období radikalizuje v tejto oblasti, tak ju nedokážeme ani pochopiť, ani podporiť. V našej krajine táto ideológia nie je dôležitá. Je dôležitá, ale ako to bude e, v budúcnosti. Vážené dámy, vážení páni, to, že ľudia v našej krajine a v tejto oblasti e, sa snažia bojovať proti určitej neistoty. V tom kontexte by som chcel povedať aj to, že stále viac nás znepokojuje fenomén prechodu cez hranice. Tento fenomén sa tak zosilnil, že Mali muselo vytvoriť vnútroštátnu politiku na boj proti terorizmu v sahelskej oblasti. Táto politika je zameraná na podporu ľudí, aby sme mali určitú bezpečnostnú politiku, ktorá bude fungovať. A musíme sa obrátiť predovšetkým na tie najzraniteľnejšie eh, skupiny ľudí, aby sme pomohli im v núdzi, aby sme im poskytli určité sociálne služby. A preto potrebujeme nové opatrenia, aby sa táto hospodárska politika dokázala zapracovať a zreálniť. Musíme zbierať aj zbranie, malokalibrové zbrania a zničiť Okrem toho sa musíme zamýšľať aj na regionálnou spoluprácou, aby sme dokázali efektívne konať aj na miestnej úrovni. Toto sú dôležité otázky pre bezpečnosť. Teraz eh, máme mm, oddelenie v rámci vlády, ktoré sa zameriava eh, na boj proti terorizmu a toto úsilie podporuje Európska únia a chceme poďakovať Európskej únii za túto podporu. Tiež by sme radi poďakovali ostatným krajinám, ktoré nám pomohli. Vytvorili sme Národný úrad na boj proti obchodovaniu s drogami a tiež sme posilnili naše právne nástroje na riešenie týchto problémov. Vážny pán predseda, ctení poslanci, v súlade s stratégiou, ktorá je namerená na boj proti terorizmu a na riešenie otázok bezpečnosti, sme vytvorili agentúru, ktorá bude sa snažiť o zníženie rizika, ktoré hrozuje bezpečnosť eh, na severe krajiny. Táto stratégia je naplánovaná na roky 2010-2012 a cieľom eh, tejto stratégie je významne znížiť alebo úplne odstrániť dôvody pre znížený pocit bezpečnosti v našej krajine. Snažíme sa aplikovať veľmi razantné kroky v oblasti dodržiavania bezpečnosti, ale tiež chceme podporiť rozvoj spoločenstiev. Chceme, aby sa rozumne a zodpovedne riadili tieto oblasti na úrovni štátu a taktiež chceme poskytnúť týmto oblastiam ozbrojené zložky, ktoré budú bojovať proti trestným, trestnej činnosti a kriminálnym gangom. Vláda Malijskej republiky, ale aj miestne spoločenstva budú zodpovedné za pracovníkov a tiež za fungovanie a za administratívne aspekty všetkých týchto krokov. Okrem toho máme tiež štruktúru, ktorá bola vytvorená ad hoc a ktorá je zameraná na presun prostriedkov z sektorálneho rozpočtu a na prehlbenie spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v rámci vlády a štátneho aparátu v Mali. Dámy a páni, riadenie tejto sahalovskej zóny je spojené s hlbokou analýzou tejto oblasti, ale musíme sa snažiť pozerať na tieto problémy jednotne. V roku 2006 som predložil návrh zorganizovania konferencie na dosiahnutie mieru v tejto oblasti. A teraz, teraz musíme spoločne zdieľať túto zodpovednosť. Žiadna krajina v tomto regióne nie je schopná a nesmie sa zbaviť tejto zodpovednosti. A taktiež ani jedna krajina samotná nie je schopná vyriešiť tento problém. Musíme sa snažiť vyriešiť ho spoločne. Je potrebné, aby spolupráca fungovala aj na regionálnej úrovni, aj na podregionálnej úrovni. Musíme zdôrazňovať význam e, tohto boja proti terorizmu. A musíme zdôrazňovať to, že tento boj proti terorizmu sa netýka len niektorých krajín, rozširuje sa to, má to vplyv aj na e, v regióny a menšie oblasti v našich krajinách, ale dúfame, že výsledkom tohto boja bude rozvoj na regionálnej úrovni. Musíme poskytnúť e, ľuďom na severe alternatívu, iné možnosti života. Najmä mladým ľuďom musíme ich školiť, tak, aby sme im poskytli lepšiu budúcnosť. Musíme tiež lepšie zhromažďovať informácie, musíme bojovať predovšetkým proti trestným gangom, ktoré sú rozšírené v tejto časti našej krajiny. Pán predseda, ctení poslanci, zdôraznil som, že je potrebné poskytnúť lepšiu budúcnosť ľuďom, ktorí žijú v púštnych oblastiach, najmä na severe Mali. A tieto ciele sociálneho pokroku a sociálnej starostlivosti sú spoločné pre všetkých občanov Mali a preto sa chceme snažiť o pokrok v oblasti rozvoja a preto je to našou prioritou. Musíme sa snažiť e, zo všetkých síl dosiahnuť e, rozvojové ciele milénia. E, v tomto zmysle sme sa ujali viacerých iniciatív na urýchlenie našich programov. Napríklad sme spustili iniciatívu, ktorá je zameraná na 160 miest obcí. Je to iniciatíva zameraná na pôvodné obyvateľstvo a súvisí s rozvojovými cieľmi milénia. Ale nepodarí sa nám dosiahnuť všetky naše ciele, to vieme, aj keď sa nám už podarilo dosiahnuť významný pokrok v Mali. Podarilo sa nám dosiahnuť pokrok v oblasti vzdelávania, v oblasti e, šírenia vírusu HIV a AIDS a najmä, čo sa týka prístupu k pitnej vode vkladáme obrovské nádeje do blížiaceho sa samitu OSN v New Yorku, pretože tam prebehnú rozsiahle rokovania medzi krajinami z Afriky a tam sa bude pozorno sústreďovať práve na úsilie tých krajín, ktoré zaostávajú. Je dôležité, aby Európska únia sa podielal na príprave nášho tzv. jarného balíčka. Vážený pán predseda parlamentu, ctení poslanci, vážená pani vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku, vážený pán predseda komisie, vážení poslanci Malického parlamentu, Mali bude čo skoro oslavovať 50. výročie svojej nezávislosti o dva týždne. Rád by som povedal, že Nemecká spolková republika ako prvá uznala nezávislé Mali iba dva dní po vyhlásení našej nezávislosti 24. septembra 1960. Sme veľmi vďační Európskej únii za tú významnú úlohu, ktorú zohráva v rozvoji našej krajiny. A je pre nás veľkou cťou byť tu dnes medzi vami na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu. Dúfame, že budete nám dôverovať aj naďalej v našich schopnostiach a odhodlaní a že vďaka vzájomnej dôvere a priateľstvu sa nám podarí dosiahnuť ešte väčší pokrok. Ďakujem vám veľmi pekne, ctení poslanci, za vašu pozornosť. Much, uh, Ďakujeme pekne, pán prezident. Vy sám ste povedali, že chcete, aby začal politický dialog medzi Malískou republikou a Európskou úniou. Vyzývate nás k tomuto dialogu, hovoríte o reformách vo vašej krajine. Tieto reformy sú potrebné všade, aj v Európskej únii. A spomenuli ste, že na to, aby sa vytvárali politické kompromisy do budúcna, pre lepšiu budúcnosť Afriky. To je potrebné. V tomto vás chceme podporiť, pretože v Európskej únii sa snažíme o to isté a snažíme sa o to už e, mnoho rokov. Vítame vás medzi nami, pretože e, stelesňujete demokratickú Afriku. Ďakujeme veľmi pekne, že ste medzi nás prišli a že ste predniesli tento svoj prejav v pléne Európskeho parlamentu.